The uh, next item on the agenda is the oral question to the Council and Commission. Ďakujem pekne, takže teraz prejdeme k ďalšiemu bodu pro, programu. To je otázka na Radu a komisiu k um, malým a stredným podnikom. Preskúmanie iniciatívy Small Business Act. Prvým rečníkom je teda Bernd Benson na dve minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ekonomická kríza mala dopad na malé a stredné podniky v Európe a okrem tohto ešte máme aj nové pravidlá Bazilej 2, ktoré budú implementované do smernice, takže to bude znamenať, že bude ešte ťažšie pre malé a stredné podniky e, vytvoriť dostatočný kapitál a vytvoriť e, si dostatočný základ pre e, rast podniku. Takže Európsky parlament jasne povedal komisii, že je potrebné prijať také rozhodnutia, ktoré pomôžu malým a stredníkom, stredným podnikom. Hovorilo sa, že teda mm, politici teda musia umožniť firmám v Európe rásť a vytvoriť podmienky pre takýto rast. A tu by sme mali byť e, inšpirovaní a nemali by sme vlastne poučovať my firmy, ale mali by sme skôr my rozmýšľať, akým spôsobom im pomôcť, aby mohli e, byť úspešnými. Musíme hľadať nové možnosti prístupu na trh, hľadať nové možnosti modernizácií, zabezpečiť Európskej únii, v Európskej únii lepší prístup malých a stredných podnikov, takisto v verejných obstarávaniach, e, v tendroch. A ďalšiu vec, ktorú by som chcel uvieť, že musíme samozrejme zredukovať administratívnu záťaž, ktoré, e, ktoré čelia podniky, osobitne v oblasti e, dodávok a prečo musíme neustále e, zabezpečovať rôzne oznámenia a hlásenia a podobne. Za každým, keď pripravíme tu v Európe nejakú novú legislatívu a za každým, keď príjmeme nejaké opatrenie, napokon to skončí tým, že sa zvyšuje administratívna záťaž pre malý a stredný podnik. Takže musíme dať aj na to, že keď vytvoríme nejakú novú legislatívu, tak hneď ním nevytvoríme takúto, takýto problém. My sa predsa snažíme o to, aby sme zjednodušili podnikanie v Európe, aby sme podnikali konali, alebo konali niečo teraz a tu. Predseda, ďakujem pani Hercov. Ďakujem pekne Pán komisár, ja som sa pozrela tuto na e, galériu a máme tam návštevníkov z Maďarska dnes. Mm. To znamená, že preskúmanie Small Business, Business Act v rámci tohto sa snažíme vlastne obnov, občerstviť tento balíček opatrení. My sme pripravili 39 bodov, ktoré zahrňali najdôležitejšie iniciatívy. Implementácia je absolútne týchto e, požiadaviek je absolútne dôležitá, pretože medzi členskými štátmi sú rôznym spôsobom je táto legislatíva pre malé stredné podniky uplatňovaná. Niektoré veľmi dobre, niektoré vonkoncom z toho nič neimplementovali ďalej. Takže je treba vlastne zabezpečiť pokrok, ale my nechceme um, obmedzovať práva zamestnancov, chceme um, obmedzovať um, byrokraciu, ale musí to byť takým spôsobom, aby to nešlo proti malým pozrejmým hodníkom ani ich zamestnancom. Čo sa týka financovania a prístupu k financiám, je veľmi dôležité, aby boli pre malé a stredné podniky k dispozícii zdroje z Európy a aby mohli ich získavať, pretože tu je aj 75% na úspešnosť čerpania. Uh, ide 300 tisíc eh, malých a stredných podnikov získalo takýto, eh, nedostalo vlastne prístup peniazom alebo neboli, nedostali tie prostriedky, o ktoré žiadali. Toto, tomuto musíme zabrániť, musíme malým a stredným pomáhať. To znamená, že musíme podporiť takúto európsku sieť malých a stredných podnikov. Eh, musíme takisto pokračovať ďalej v programoch aj, alebo rozšíriť Erasmus o mladých podnikateľov každý z malý a stredný podnik by mal mať možnosť zamestnať eh, mladých ľudí, čím by sme mohli vyriešiť problémy na pracovnom trhu, ale je veľmi dôležité potom, že aby tí, ktorí pracovali v malých a stredných podnikoch, boli eh, kvalifikovanejšími, než je tomu dnes. To ide v súlade aj s uplatňovaním programu eh, zelenej ekonomiky a pre zvyšovanie kvalifikovanosti malých a stredných podnikov a malí, mladí, mladí ľudia musia byť výťazmi z takéhoto prístupu. Predseda, ďakujem pekne. Takisto vítame aj skupinu z Maďarska návštevníkov. Ste prešli dlhú cestu. Nech sa páči pani Hol. Ďakujem, ďakujem pán predsedajúci. Ďakujem, pán predseda a v malých podnikoch bol vítaný malými a strednými podnikateľmi, ale to bol pred dvomi rokmi. A je veľmi dôležité, aby sme teraz malým podnikom ukázali, že nie je len o zdra papiera, pokiaľ ide o administratívnu záťaž, tak cieľom by nemalo byť jedno riešenie, ktoré dosiahneme a potom ho opustíme. Jednoducho musíme na tom stále pracovať. Znepokojuje ma najmä situácia, v ktorej sa nachádzajú mikropodniky. Všetko je relatívne v poriadku, keď máte malý podnik, ktorý má 249 pracovníkov s administratívou, ale mikrobiznis je, človek, je podnik, kde jeden alebo dvaja ľudia a takéto nariadenie a nadregulácia môže znemožniť podnikanie. Mikropodniky majú menej ako 10 zamestnancov a predstavujú 90 e, európskych podnikov. Mikropodniky sú podniky, s ktorými treba zaobchádzať ako s rodinnými podnikmi a najmä EÚ a členské štáty štáty musia spolupracovať na tom, aby našli, ako možno podporiť takéto malé podniky v oblasti energetickej efektívnosti. Provokatívna otázka financí pre malé podniky je životne dôležitá malé podniky šli do Kalifornie, aby sa pozreli na to, ako fungujú v Silicon Valley a zistili sme, že rizikový kapitál bol k ním oveľa otvorenejší ako v Európe a tí, ktorí ho poskytovali, boli ochotnejší príjmať riziko na seba. Kali, kapit, e, kalifornskí rizikoví kapitalisti očakávajú, že 9 z 10 projektov zlyhá a že jeden, ktorý úspeje, všetko zaplatí, ale moto je lihaj rýchlo. Z tohoto sa môžeme naučiť, ako by sme mohli lepšie podporovať naše vlastné malé podniky v Európe a možno by sme nemali stigmatizovať neúspech, ale mali by sme ho využiť ako krok k úspechu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Čičester. Ďakujem, pán predsedajúci v EU politike malých a stredných podnikov je zásadný paradox. Na jednej strane je jednomyseľná podpora ich významu pre ekonomiku, zamestnanosť, inovácie, pružnosť, vytváranie pracovných miest a e, to vzhľadom na ich veľkosť v rámci ekonomike. A keby sa retorika mohla zmeniť na, na e, príkazy hotovosť v bankách, potom by naše malé podniky boli E, v výbornom stave, ale veľká výzva, ktorá je pred nami, ktorá sa rieši v tomto uznesení, je, ako spraviť zo slov užitočné skutky. Nejde len o hádzanie peňazí do e, podnikov, ktoré nie sú, ktorá, peniaze, ktoré nie sú dnes v dispozícii. Na druhej strane EÚ má ten, tieto pozitívne pocity a vytvára e, množstvo legislatívy o zamestnanosti, životnom prostredí a podobne, ale toto všetko je robené s dobrým úmyslom, ktorý končí veľmi zle pre malé a stredné podniky, pretože ich neprimerane administratívne zaťažuje, namiesto toho, aby sme túto záťaž zmenšovali. Je tu mnoho konštruktívnych návrhov v tomto uznesení. Najmä sa mi páči návrh, ktorý sa týka boja proti praxi, ktorú my nazývame pozlatko, kde vnútroštátne orgány pridávajú ešte svoje vlastné rôzne úpravy k úpravám Európskej únie. Môj osobný názor ako človeka, ktorý pracoval v malom podniku 25 rokov je, že by bolo fajn, keby sme mohli túto záťaž znížiť, ale to najlepšie, čo môžeme pre malé podniky urobiť, je zlepšiť prístup ku informáciám a zlepšiť prístup k financiám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Butikofer, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nie každý deň sa v tomto parlamente stáva, že by poslanci z rôznych šiestich politických skupín položili spoločne jednu otázku a takto rozprúdili debatu. Dnes sa tak ale stalo a nie je to náhoda. Ide tu o úlohu malých a stredných podnikov, ktorá nás takto spojila. Ide o širokú spoločnú tému, problematiku. Jedna z otázok, ktorú sme položili, je, že čo robí komisia preto, aby finančne aby finančne úspešné nástroje pripravila aj pre budúce, pre, pre malé a stredné podniky a pre ich budúcnosť, ako ich posilní. Jeden z nich je program pre konkurencieschopnosť a inováciu. To bol úspešný nástroj. Ako by to malo vyzerať, keď teraz spoločný, máme spoločný strategický rámcový program a pracujeme na ňom? Aké šance tu dostanú malé a stredné podniky? Určite nebude možné mať koncepciu inovácie tak rozšírenú, tak natiahnutú, aby pokryla všetky aktivity malých a stredných podnikov. Ale nesmieme spraviť ani tú chybu, že budeme podporovať len také malé a stredné podniky v ich konkurencieschopnosti, ktoré považujeme za mimoriadne inovatívne. Bola by to chyba, preto, myslím, záleží na tom, aby v rámcovom programe, v spoločnom strategickom rámcovom programe boli, e, boli prijaté správne rozhodnutia a chcem poukázať na to, že ide tu aj o otázku kritérií, podľa ktorých budeme e, e, dosahovať zjednodušenie a odbyrokratizovanie je už dneska oveľa menej byrokratický, ako, bol, ako je výskumný rámcový e, program. A orientácia na štandardy z rámcového programu by nebola rozumnou perspektívou pre malé a stredné podniky. Preto nájdime praktickú cestu, ponechajme to, čo bolo dobre pre MSP, najmä v takých programoch ako SIP, to ďalej rozvíjajme a E, nezničme to, čo sme vybudovali reorganizáciou. Ďakujem. A teraz pani Cavela. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela zablahoželať kolegom za ich príspevok do tohto veľmi dôležitého uznesenia, aby som vyjadrila, že súhlasím so všetkým, čo tu bolo povedané doteraz. Napriek tomu som robila, alebo pripravila niekoľko pozmeňujúcich návrhov v niektorých otázkach, o, si myslí, o ktorých si myslím, že by to bolo prospešné konečnému zdeniu textu. Predovšetkým v texte sa nespomína e, obchodovanie malých a stredných podnikov, e, o nelegálnom obchodovaní v malých a stredných podnikoch. Žiaľ, nelegálny obchod je eh, jav, ktorý existuje vo všetkých členských štátoch. Čiže zjednodušene povedané, nelegálny obchod je jedným z najväčších prekážok eh, rastu malých a stredných podnikov v Európe. Potom moja druhá poznámka sa týka eh, dru, iniciatívy komisie Druhá šanca pre malé a stredné podniky. Osobitne v týchto časoch ekonomických ťažkostí je dôležité podporiť malé a stredné podniky a pomôcť im sa rozvíjať. Toto ma vedie k poslednej poznámke. Myslím si, že je polutovania hodné, že mnohé z inovatívnych firiem e, malých vyrastú do väčších firiem a potom už je málo intenzívnych boli oveľa menej e, inovatívnych e, firiem v EÚ, než je tomu v Spojených štátoch. No a k tým, že vlastne je tu komplikovaná legislatíva, vlastne potom malé stredné podniky nemôžu vlastne uplatňovať nové technológie a nové postupy a vlastne toto je potom e, vec, e, ktorá spôsobí to, že ten, ten, ten, ten toho ducha inovatívnosti, ktorý v Amerike existuje, to v Európe musíme zachovávať a podporovať. Predseda, ďakujem pekne. Žiaľ, pani Jerry e, prišla o hlas, ako už dnes počuli, takže musí sa spoliehať na svojho zástupcu, ktorý mm, odpovie na poskytne stanovisko rady. Elnök úr, biztos úr. Pán komisár, pán predseda, cení poslanci. Chcel by som poďakovať parlamentu za záujem, ktorý preukázal o balíček, o legislatívny balíček, ktorý je určený malým a stredným podnikom. Je zaujímavé diskutovať o rozličných iniciatívach, ktoré boli predložené na aktualizáciu tohto legislatívneho balíčka. Tento legislatívny balíček je veľmi užitočný nástroj, ktorý pomáha vytvárať e, komerčné a podnikateľské prostredie priaznivé pre malé stredné podniky, lebo práve tieto veľmi významnou mierou prispievajú do európskej ekonomiky. Väčšina podnikov de facto sú malé a stredné podniky, ktoré dávajú prácu 90 miliónom Európanov. A práve preto Existencia politiky pre malé a stredné podniky je dôležitá a aplikácia legislatívneho balíčka je prioritou maďarského predsedníctva. Úspech e, našej konkurencie schopnosti závisí vo veľkej miere od toho, ako budú malé a stredné podniky naše stratégie prijímať. Chceme, aby bola Európa konkurencieschopná a aby tu boli inovatívne malé a stredné podniky. Rada pozitívne vníma oznámenie komisie ohľadne revízie tohto legislatívneho balíčka, ktorá bola predložená 23. februára 2001. V oznámení e, sa komisia dotýka rozličných oblastí a navrhuje modifikácie, ako pokračovať ďalej. Tieto zmeny sú výsledkom širokého konzultovania so organizáciami, ktoré zastupujú malé a stredné podniky a s ďalšími zúčastnenými stranami a odrážajú takisto aj rôzne e, záujmy rôznych účastníkov. 13. apríla ministri zodpovedný za konkurencie schopnosť sa v Gödele neformálne stretli a diskutovali o oznámení komisie. Ministri plne podporili názor komisie a stanovisko komisie. Prioritami sú inteligentná legislatíva, financovanie, internacionalizácia a riadenie je dôležité, aby sme v týchto štyroch otázkach, prioritných otázkach, postúpili dopredu. Úmyslom predsedníctva je, aby na budúcej májovej schôdzi rady o konkurencieschopnosti sa preberali otázky spojené s revíziou balíčka, legislatívneho balíčka a aby sa e, zachovali tieto prvky. Cieľom predsedníctva je schválenie návrhov rady, aby sa jasne ukázala priorita, ktorú e, vlastne sa pripisujeme tomu e, princípu myslieť v malom a to vyplýva z perspektívy rady. Pokiaľ ide o štatút európskej privátnych spoločností, Komisia predložila v roku 2008 návrh nariadenia rady. Myslelo sa, že bolo potrebné uľahčiť realizáciu obchodných aktivít na vnútornom trhu, najmä pre malé a stredné podniky. A to by viedlo k väčšej aktivite a ekonomickému rastu. Ukázala sa celá séria obáv, ktoré súviseli s týmto návrhom komisie. Švédske predsedníctvo aj belgické predsedníctvo veľmi na tejto otázke pracovali, ale napriek týmto úsiliam členské štáty nedospeli dodnes k dohode. Maďarské predsedníctvo sa snaží nájsť spôsob, ako ísť dopredu. Sú tu problematické otázky, ktoré sa týkajú týchto návrhov ale budeme sa naďalej usilovať o to, aby sme v tejto téme postúpili dopredu. Ďakujem. Um, Mr. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pánu Renovi. President, uh, members. Pán predseda, tými poslanci, ďakujem pekne za túto dôležitú otázku na ústnu odpovedanie a takisto aj na, za diskusiu. Chcel by som zodpovedať eh, za túto otázku za môjho kolegu podpredsedu komisie, pána Tajaniho. V podstate malé a stredné podniky naozaj predstavujú 99 všetkých európskych eh, firiem a um, generujú najviac eh, z eh, skutočnej ekonomiky a vytvárajú dve tretiny pracovných miest pri súkromnom sektore a majú najväčší príspevok e, ekonomický. Čiže Európska únia vlastne vytvára podmienky, na báze ktorých sa vytvárajú pracovné trhy. SME, malé stredné podniky potrebujú znižiť byrokraciu, mať lepší prístup k technológiám, k zeleným technológiám a zabezpečovať zručnosti, ktoré zodpovedajú skutočnej ekonomike. Toto sú princípy za, naši, za našou politikou pre malé stredné podniky, tak ako to bolo v Small Business Act for Europe. Ja by som e, e, som, ja tu mám 5 oblastí vo svojej odpovedi, ktoré som dostal od komisia na vašich, na vašich 5 otázok. V tejto revízii, tejto legislatívy komisia bude preskúmovať eh, dopad legislatívy na malé a stredné podniky tým, že využije tzv. SMI test. Um, Európsky parlament aj s komisiou pripravuje spolu túto štúdiu, ktorá otestuje vlastne malé a stredné podniky v jednotlivých členských štátoch aj celkovo za Európsku úniu. Komisia potom využije ten, výsledky tohto testovania na prípravu ďalších opatrení pri podporuje implementácii legislatívy a tiež najlepších osvedčených postupov. Takisto pripravujeme momentálne aj štúdiu, ktorá sa týka udelovania oficiálnych povolení a autorizácií Ehm, takisto aj aké sú možnosti ehm, bankrotu v jednotlivých členských štátoch alebo konkurzného konania. Takisto je potrebné prijať e, príslušné e, opatrenia alebo príslušné ustanovenia pre uplatňovanie toho princípu Think Small First, teda treba myslieť najprv v malom E, takže to, to predstavuje aj zabezpečenie možností online administratívy, tiež tzv. one-stop shop, teda kde sa dá administratíva vybaviť na jednom mieste pre malé a stredné podniky. Poďalšie bude sa zavádzať nový systém riadenia. E, komisia pozvala členské štáty, aby vymenovali zástupcov malých a stredných podnikov, teda niekoho, kto bude zastupovať eh, malé a stredné podniky, aby preskúmali, aký má dopad Small Business Act na národnej úrovni. Títo národní zástupcovia by mali byť členmi eh, konzultatívnej skupiny, ktorá by mala potom pomôcť eh, posúdiť informácie a šíriť informácie potom pre malé a stredné podniky. Oni sa stretnú prvýkrát na konferencii v Budapešti 24. 5. mája tohto roku. Po tretie, malé stredné podniky budú naďalej najväčším príjemcom Európskeho programu pre zníženie administratívnej záťaže. Komisia predložila Rade a Európskemu parlamentu návrhy na zredukovanie administratívnych nákladov veľmi výrazne až od takých 30 ak sa implementuje to, čo sa má a znižia sa takisto administratívne náklady E, komisia spolieha na parlament, že vlastne ten náš návrh bude čo najskôr prijatý. E, niektoré návrhy budú prospešné pre malé a stredné podniky čiastkovo, ako napríklad revízia štvrtej e, smernice o účtovníctve. Keď ju teda schváli rada aj parlament, potom tá revízia tejto smernice o účtovníctve umožní členským štátom určitú časť malých a stredných podnikov, teda tých najmenších, eh, najlepšie, najmenšie podniky budú vlastne mať výnimku z určitých eh, účtovných predpisov ďalej malé a stredné podniky takisto, aby sa môžu zúčastniť z e, e, energetickej, programu energetickej efektívnosti, znižovaním energetickej spotreby a takisto, aby sa mohli zúčastniť aj environmentálneho trhu. Akčný plán na podporu ekoinovácií Takisto e, bude rozšírený na malé a stredné podniky, tak aby podporoval vlastne vytváranie sietí e, o technológiách, ktoré majú nízke emisie a podobne, a ako, aby boli k dispozícii pre malé stredné podniky. Takisto budeme e, naďalej spolupracovať s energetickými odborníkmi v rámci programu Enter, Energy Enterprise Europe. takisto v rámci vlajkovej lode agenda pre nové zručnosti a pracovné miesta. Komisia vidí v budúcnosť odborníkov práve v tých malých podnikoch a vlastne je potrebné pripraviť štúdiu, ktorá vlastne do roku 2020 pripraví určitý, tú, určitý alebo táto štúdia bola do roku 2020 teraz publikovaná, kde sa identifikovalo, aké kroky je potrebné prijať na to, aby sa podporilo zvyšovanie a zručností aj v malých a stredných podnikoch a aby sa tieto zvy, vyššie zručnosti a vyššie kvalifikácie dostali aj do, prac, do, do, do vzdelávacích programov práve pre tie malé stredné podniky. Ďakujem pekne za vašu pozornosť, eh, predseda. Ďakujem pekne, pán komisár, pani Dekastia Vera. Ďakujem, pán predsedajúci, predstaviteľa komisie rady. Dnes tu v parlamente diskutujeme o spoločnom uznesení o revízii aktu o malých a stredných podnikoch, ktorý eh, vo februári predložila komisia. Malé a stredné podniky môžu byť definované rôzne v súvislosti eh, s kritériami a v závislosti od ekonómie, ale aj od spôsobu, ako sa artikuluje ekonomický systém, v tomto prípade európske ekonomiky. Ak, je, ak, je, ak sú silné, ekonomika prospie, prosperuje, ak sú slabé, neprosperuje. Sú preto veľmi dôležité práve tieto malé stredné podniky na zabezpečenie prosperity spoločenstva. Spomeniem tri zásadné veci musíme disponovať e, sieť malých a stredných podnikov, ktoré by boli silné, musíme zabezpečovať e, inováciu, elektronický rozvoj, e, no, e, šetriť peniaze, lebo elektronické komunikácia nám spôsobuje mnohostranné úspory a prináša úspory malým a stredným podnikom. Inovácia je nevyhnutná aj v tomto sektore a preto startups v malom a strednom podnikateľskom prostredí musí byť podporovaný. Po tretie, malé a stredné podniky by mali plne e, mať právo participovať na vnútornom trhu, či už na e, verejných trhoch, cezhraničných trhoch alebo aj v ďalších aspektoch, ktoré e, sa týkajú vnútorného trhu a malé a stredné podniky môžu mať z toho veľký úžitok. No a na záver, za týmto všetkým je hodnota podnikania, sociálna hodnota, ktorá je buď silná, alebo potom je celá sieť slabá. A preto vlády musia robiť práve v tomto smere veľmi veľa, aj Európska únia, a to predovšetkým prostredníctvom jediného nástroju výchovy. Ďakujem. A teraz pani Ďakujem pán, predseda. Samozrejme, že malé a stredné podniky majú výhodu, že sú flexibilné a sú blízko klientom a to im umožňuje prijímať rozhodnutia oveľa rýchlejšie. Ide o kvality, ktoré sú veľmi dôležité v krízových obdobiach, kde rýchlosť a e, schopnosť odpovedať je životne dôležitá. Vieme, že tieto podniky tvoria viac ako 90 nášho E, podnikateľského prostredia a musíme ho udržať, pretože kým veľká e, firma sa delokalizuje, tak dopady toho sú oveľa viac devastačné aj na, na zamestnanosť. A preto my nemôžeme dovoliť jednoducho, aby e, to takto fungovalo. Preto sme schválili Small Business Act a preto takéto E, veci sú zásadné preto, aby pokračoval pokrok v členských štátoch pri aplikácii politických a legislatívnych opatrení, ktoré sme schválili. Drahí kolegovia, európske malé a stredné podniky potrebujú naliehavo to, aby veľ, veľká politická vôľa, ktorá je zhmotnená v Small Business Act cez do konkrétnych operatívnych reálnych možností my žiadame také opatrenia, ktoré už prijali niektoré štáty, napríklad e, licitácie, teda drážby alebo lepší elektronický prístup k informáciám cez webové centralizované stránky a cez interaktívne webové stránky. Myslíme si však, že to nestačí. Tu v parlamente musíme trvať na tom, aby zodpovední za verejné najímanie v rozličných administratívach začlenili do podmienok aj také ustanovenia, ktoré umožnia pozitívnu diskrimináciu malých a stredných podnikov a zrušia e, tie klauzuly, ktoré e, znamenajú prekážky pre tieto podniky. Ďakujem. Prosím, pán Krojcman. Pán predseda, pán komisáren, spoločná otázka k Small Business Act ukazuje, že treba ešte veľa spraviť, kým Európa naozaj otvorí úplne cestu pre strednú triedu na vnútroštátnej úrovni. Teším sa, že v posledných rokoch sa v EÚ podarilo aspoň e, zrealizovať všetky zámery Small Business Act. Teraz máme novú smernicu o predlžovaní platie v obchodnom styku, ktorá predstavuje veľký príspevok k platobnej morálke v Európe. Teraz majú členské štáty dva roky čas na to, aby ju implementovali. Vyzývam k tomu, aby sme sa pokúsili tento časový horizont znížiť, najmä v tých členských štátoch, kde to nie je taký veľký problém. Implementácia by teda nemala trvať dva roky, ale podľa možností rok Zatiaľ sa členské štáty nedohodli na práve súkromných spoločností, preto maďarské predsedníctvo toto ďalej sleduje a vyvíja tu veľmi dôležitú právu, pretože práve táto forma spoločnosti by veľmi ušetrila náklady malým a stredným podnikom. Zoberme si len účtovníctvo, spôsob zakladania a podobne. Preto ma teší a chcem to povedať ako Európan, že maďarské predsedníctvo kladie na túto oblasť dôraz. Kolegovia hovorili o ďalších oblastiach verejnej zadávky. Tam pre malé a stredné podniky môžeme urobiť veľa. Máme veľa byrokratických úprav, a práve tieto malé a stredné podniky majú problémy sa zúčastňovať na verejných zákazkách. Práve z tohto dôvodu nemôžu byť súčasťou verejného obstarávania a mali by sme tu zabezpečiť väčšiu transparentnosť, využiť moderné médiá, internet, aby sme im uľahčili prístup k verejným zákazkám. Ďakujem. A teraz pani Swinburne. Small Business Act je presne to, čo my ako politici a legislatívci sme mali považovať za centrum svojej pozornosti, keď chceme posilniť a pozbudiť naše energetiky. MSP predstavujú 97% biznisov v mojom volebnom okrsku Walesy a vidíme, že E, v, našej, v našom živote. Buď ľudia zakladajú MSP, alebo MSP ich zamestnávajú. Preto sa stotožňujem s, so s ambiciozným cieľom zníženia administratívnej záťaže pre MSP moja vlastná vláda príjma opatrenia, ktoré majú pomôcť prijať, e, dosiahnuť cieľ pomoci MSP, ale musíme byť ambicioznejší, aby sme dosiahli viac. Vo Walese som videla veľa tvorivosti, kreativity pre nové podniky, ktoré sa stávajú úspešnými v globálnej hre a hľadajú výnimočnosť a e, výrobné programy, ale chcem sa spýtať, ako môžeme ďalej podporiť rozvoj Európske projekty ako Európsky patent a digitálna agenda majú pomôcť aj MSP, aby poskytli prácu obyvateľom Walesu a celej Európe. Ďakujem. A teraz pán Clark. Tu máme 10 zásad, ktoré by mali pomôcť MSP využiť príležitosti jednotného trhu, ale ten kolabuje. Takže ako môže poskytnúť viac príležitostí? Tiež chceme, aby MSP mali e, osoch z rôznych trhov. V septembri 2009 som sa pýtal komisára Andora, aké opatrenia príjmete na, na pomoc MSP. A keď hovoril vo výbore pre zamestnanosť, nerozvíjal túto otázku, nedostal som odpoveď, ale myslím, že teraz vidím nejaké. Je tu 5 zásad, ako znížiť záťaž na MSP, napríklad zníženie administratívneho bremena, potom je tu tá možnosť meškania platieb a podobne. A to sa hráme s existujúcimi pravidlami. Prvá zásada preskúmania, zlepšiť prostredie podnikania, neznamená navrhnúť nové pravidlá ako európske súkromné firmy a štát štátna pomoc. Znamenalo, má to znamenať odstraňovanie pravidiel po stovkách, pretože predseda komisie Barroso minulý rok povedal, že e, červená páska dusí, škrti MSP. Ďakujem. A teraz pán Zbievka, prosím, dve minúty. Pán predseda, dámy a páni, dva e, komplexné zákony na dve silné zákony, ktoré nesledujú cieľ, ktorému majú slúžiť. Ako koordinátor právneho výboru chcem povedať, že je veľmi dôležité dodržiavať pravidla ex ante a post ante testov MSP v hodnotení dosahu, pretože takto hneď na začiatku odstraníme prekážky, ktoré by mohla predstavovať nová legislatíva pre toto odvetvie a to je dôležité pre obnovu európskej ekonomiky. A taktiež je to dôležité, aj, je dôležité tá zásada najprv myslieť v malom, alebo tá požiadavka transponovať pravidla EÚ do vnútroštátnych pravidel. Toto všetko znižuje administratívnu záťaž MSP. Skupina Štrojbera a je preskúmanie komisie aktu o malých podnikoch zdôrazňujú, že administratívna záťaž a neprimerane vysoké bremeno v súvislosti s dohľadom e, bránia alebo dokonca znemožňujú MSP ďalej sa rozvíjať napriek tomu, že majú potenciál vytvárať nové pracovné miesta. Preto si myslím, že je odôvodnené sa spýtať, či máme analýzu, ktorú skup- slúbila komisia o znížení administratívnej záťaže o 25 Taktiež súhlasím s tým, že tieto pravidlá o nových pravidlách alebo o revízii existujúcich pravidiel by mali e, vykonávať MS, členské štáty a európske inštitúcie. Je hrozné, že v, závie, že v samotnom Small Business Act sú určité administratívne prekažky, i keď možno ich zavedenie priniesie pozitívne výsledky. Chcem poukázať aj na význam uh, európskeho zmluvného práva, ako aj vytvorenia systému patentovej ochrany. Dobrá úprava v týchto oblastiach rozhodne sa premení na lepšie inovácie, najmä v oblasti malých a stredných podnikov. Teraz pani Tikao. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. V máji 2011 miera nezamestnanosti v EÚ bola 9,5 a 9,8 v zóne euro. Je ešte znepokojujúcejšie, že v prípade mladých je táto miera takmer dvojnásobná v porovnaní s ostatným obyvateľstvom. Zlepšenie podnikateľského prostredia a prístupu k financovaniu, ako aj lepší prístup malých a stredných podnikov k štrukturálnym fondom podporia podnikateľského ducha a prostredie. Podnikatelia potrebujú legislatívnu a daňovú stabilitu legislatíva, ktorá sa neustále opakuje, e, spôsobuje len ťažkosti pri týchto aktivitách. V krízovom období sú malé a stredné podniky postihnuté oneskorenými platbami z verejných inštitúcií. Toto všetko sa potom odráža na e, ich biznis plánoch a takisto sa mm, to ovplyvňuje aj ich inovačnú kapacitu. Teraz e, malé a stredné podniky dostanú len 33 e, celkovej hodnoty verejného trhu v kontraktoch. Vzhľadom na to, e, že potom účasť, účasť malých a stredných podnikov na európskych trhoch by mala byť podporovaná. Je potrebné prijímať také opatrenia, aby do roku 2015 aspoň 50 verejného trhu bolo realizovaného cez elektronické trhy. Chcem upozorniť na to, že jednotný trh nie je ešte funkčný a to potom sa e, týka európskych podnikov. V roku 2008 komisia predložila plán oživenia a tam by Európska investičná banka mala poskytnúť 30 miliard eur, ktoré sú určené malým a stredným podnikom. Krajiny by mali financovať pôžičky, ktoré sú poskytované malým a stredným e, podnikom. Aký je stav v tejto oblasti? E, uvažujete o doplňujúcom financovaní a toto financovanie je rozdielované spravodlivo? Ďakujem. Ďakujem. Tri milióny posti lavoro perduti a fronte di svariati 3 milióny pracovných miest, ktoré zanikli vzhľadom na milióny eur, ktoré boli investované do podpory zamestnanosti. To sú čísla, ktoré hovoria o, aj o malých a stredných podnikov. Toto boli rozhodnutia prijaté v minulosti a toto všetko sa týka aj e, budúceho finančného rámca. Opakujem, 10 Tisíce občanov EÚ sa pýta, na čo slúži euro, keď nevie vyriešiť pretrvávajúce ekonomické problémy. Nebolo by lepšie e, zbaviť sa zahraničnej politiky, čo je len mrhanie peniazmi. Myslím si, že je potrebné povedať si pravdu a dúfam, že revízia zákonov o malých a stredných podnikoch zjednoduší celé konanie, zľahčí prístup k úverom, uľahčí kontakty. Smernica o oneskorení platieb je cieľom e, ktorý sa dá dosiahnuť len e, vďaka politickej vôli ak náklady na neviem koľkú stratégiu e, sú veľmi vysoké, treba s tým prestať a treba prijať skutočné rozhodnutia v prospech malých a stredných podnikov. Niektoré malé a stredné podniky v mojom obvode e, sú už naozaj na pokraji bankrotu. Um, Ďakujem teraz pani Karinš. Pán Karinž, ospravedlňujem sa, pán predsedajúci. Vážený pán komisár. Veľmi často rodičia venujúc všetku pozornosť e, deťom, ktorí, e, ktorý Nemec kričí, ale možno, že práve to dieťa, ktoré nekričí, si vyžaduje väčšiu pozornosť. A to isté platí pre politický život. Veľmi často venujeme veľkú pozornosť veľkým firmám, ktoré majú veľa peniazy, ktoré hovoria veľkým e, alebo hlasným hlasom. A mali by sme sa pozerať práve na tie iné firmy, tie malé podniky, pretože veľké firmy sú ako obrovské stromy v Európe, ale v podstate tieto stromy netvoria les. 90 všetkých podnikov sú malé a stredné podniky a asi tri štvrtiny všetkých pracovných síl sú zamestnaní práve v tomto sektore. Ehm, takisto predstavujú najväčší podiel európskeho HDP. Teraz už nastal čas, aby sme obrátili našu pozornosť a prestali sa sústrediť len na tie veľké firmy, ktoré hovoria vždy veľkými rečami, ale aby sme sa obrátili smerom k tým malým a tichým firmám, pretože zamestnáme väčšinu našich, našich ľudí. A preto by som vyzval komisiu, aby venovala väčšiu pozornosť tým sľubom, ktoré komisia skutočnila vo vzťahu k zredukovaniu administratívnej záťaže pre malé a stredné podniky podniky. Dá sa to, keď je, budete robiť revíziu legislatívy, keď e, zastavíte alebo zrušíte tie ustanovenia, ktoré spôsobujú tieto, tieto ekonomické ťažkosti. Keď by sme podporili SME, tak podpor, MSP podporíme ekonomický rast v Európe. Pán e, Balčitis, ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. V roku 2008 bol prijatý Small Business Act a jeho cieľom bolo vytvoriť lepšie podmienky pre malé a stredné stredné podniky v Európe. My sme dosiahli dosť veľký pokrok v zredukovaní administratívnej záťaže napríklad e, e, pred smernicou o neskorných platbách a podobne, ale dnes sme svedkami toho, že výsledky nie sú také, v aké malé podniky dúfali. Ehm, zlepšenie financovania alebo zlepšenie finančných podmienok, ehm, podnikateľské prostredie ehm, a zjednodušenie systémov, nie celkom sa to všetko splnilo. Máme tu rôzne režimy ochrany spotrebiteľov v jednotlivých krajinách a to takisto pod podkopáva v dôveru e, v mnohé podniky alebo to bráni tom podnikom, aby rozšírili svoje aktivity v iných, podnik, e, v iných krajinách. A takže toto vlastne nepredstavuje našu podporu podnikania. Takisto e, kríza spôsobila, že množstvo malých podnikov skrachovalo alebo sa dostalo do veľkých dlhov. Snažili sme sa im nejakým spôsobom pomôcť. Mikropôžičkový systém bol pomohol niektorým podnikom dostať sa k peniazom, avšak e, e, malých a v niektorých štátoch veľké banky namiesto toho, aby poskytli skôr peniaze malým ostredným podnikom v časoch krízy, naopak pritvrdili podmienky na poskytovanie týchto peňazí, alebo poskytovanie pôžičiek. Napokon niektoré firmy ani nemali k dispozícii údaje, ktoré banky požadovala na, na to, aby mohli poskytnúť nejaké prostriedky. Preto si myslíme, že takéto nástroje by mali byť potom komisiou monitorované budúcnosti a revízia malého mal, Small Business Act, teda to, tejto legislatívy by nám mala pomôcť vytvoriť lepšie prostredie pre malé a stredné podniky a obchodné prostredie. Predseda, chceli ste položiť otázku v rámci modrej karty? Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa spýtať, čo si myslíte o programe Erasmus pre mladých podnikateľov. Vy ste povedali, že tu je tá finančná situácia právne, práve v období krízy veľmi prekerná. Teraz som počul, že komisia chce zredukovať tento program. Nemyslíte si, že by bolo rozumnejšie práve v čase finančnej krízy postarať sa o to, aby malé a stredné podniky tu dostali šancu a poučili sa z nových obchodných prípadov? Ďakujem za túto otázku. Toto je veľmi podstatná priorita pre budúcnosť z hľadiska toho, akým spôsobom chceme reštrukturalizovať našu spoločnosť a kto vlastne bude musieť na seba prevziať alebo prijať tie najdôležitejšie kroky nielen vo vzťahu malých podnikov, ale aj veľkých podnikov. Projekt Erasmus, ktorý ste spomenuli, je veľmi dôležitý a dúfam, že, e, alebo verím, že Európsky parlament, komisia by mali venovať ešte väčšiu pozornosť tomu, aby tieto programy zostali zachované alebo ešte sa viac rozšírili, aby sme v budúcnosti mali mali eh, viac odborníkov, ktorí by boli potom schopní implementovať eh, teoretické myšlienky do praxe. A tiež si myslím, že redukcia takéhoto programu by nemala byť podporená parlamentom. Predseda, ďakujem pekne. Napokon teraz ešte pán Marcinkievič. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, aj pán komisár práca, ktorá teraz prebieha v oblasti revízie Small Business Actu, by sa mala zamerať na vytvorenie štatútu Európskeho súkromnej firmy a mala by umožniť lepšie fungovanie cezhraničných firiem. Na základe analýzy Európskej komisie viac ako 50 členských štátov sú požiadavky stále také, e, že nedokážete zriadiť firmu za 3 dní Mnohé členské štáty dokonca ani nerobia odhad e, dopadu legislávie na ich členské štáty. Proste niektoré pravidla sa vôbec neuplatňujú. Navrhujem, aby Európska komisia sa viac zapájala do krokov, ktoré smerujú k implementácii týchto ustanovení. Tiež si myslím, že Small Business Act by mal umožniť ľahší prístup ku kapitálu, rizikovému kapitálu, k vyprat vytvoreniu jednotného, jediného kontaktného miesta na uľahčenie administratívnych postupov, aby sme dosiahli ciele 75-percentnej zamestnanosti, musíme podporovať malé a stredné podniky, ktoré sa teraz stretávajú s mnohými ďalšími nákladmi v dôsledku krízy. Ďakujem. A teraz máme Catch the Eye a sú to títo rečníci, ktorí budú mať slovo. Pani ba- Mr. Kelly, Mr. Silvestris, Mr. Kutas, Mr. Pasca a Mr. Obermeyer. So that reflects a, a spread of... Takéto bude teda poradie rečníkov. Začína pani Bazesku pentru a îmbunătăi mediul de reglementare propice nevoii imm urilor small business act trebuie aliniat. Nuž, ďakujem pekne pani predsedníčka. Musíme Jednoducho program pre malé stredné podniky musí byť v súlade so stratégiou 2020 budeme musieť čo najskôr e, uplatňovať tieto, tieto aktivity, pretože aj predovšetkým princíp think small first, pretože takisto je potrebné venovať pozornosť v súlade so základnými hodnotami Rumunsko je dobrý príklad uplatňovania dobrých postupov e, v rámci princípe podpory e, podnikania. Máme program, ktorý sa volá Start Business a má hodnotu asi 2 miliónov eur s cieľom rozvíjať kompetencie riadenia medzi mladými. Máme tiež e, zaznamenaný pokrok v uplatňovaní princípu prístupu k financovaniu pre malé a stredné podniky. Rumúnska vláda podporuje vytváranie malých a stredných podnikov. Pán Kutas. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som najskôr privítať návrh komisie, aby sa revidoval Small Business Act pre Európu. 23. februára 2011 komisia zaznamenala postup alebo pokrok od roku 2008, ale sú tu aj výzvy. Napríklad malé a stredné podniky majú problémy, aby zlepšovali kapacitu financovať, získavať prostriedky a čelia veľmi veľkej byrokracii. Pokiaľ ide o smernicu, ktoré sa, transpon- ktoré sa transponujú do národnej legislatívy,

preto myslím si musíme trpezlivo a dôsledne pokračovať v zjednodušovaní pravidiel pre malé a stredné podniky a veriť že naše úsilie čoskoro prinesie očakávaný výsledok. ďakujem za pozornosť. pán pán predseda je to veľmi pozitívne že tu je uľahčenie pre zakladanie firiem eh, v rámci Small Business Act. Vítam tiež záväzok eh, verejného sektora eh, uzavrieť isté úlohy do 30 dní. Ešte problém je otázka cashflow, aby sme sa dostali na úroveň kritérií Bázel, bazilských kritérií. A mali by sme spustiť Európsku súkromnú spoločnosť, aby e, to nadobudlo príslušnú, príslušný význam v budúcnosti, e, myslím na e, cerské spoločnosti po celej Európe a pre, presuný sídiel. Je dôležité, aby stredné malé podniky mali prístup tiež, pokiaľ ide o azijské podniky. Ďakujem, pán Kál. Ďakujem pekne. Súvisí, eh, súhlasím s týmito konštantovaniami v tom zmysle, že budeme potrebovať ďalšie opatrenia. Ide nám o to, ako sa podarí jednotlivým vládam zrealizovať tieto, tieto opatrenia. Myslím si, že mnohé problémy sú nevyriešené, pokiaľ ide o teda malé a stredné podniky, prístup k trhu a veľká administratívna záťaž. Ja si myslím, že by sa tieto malé a stredné podniky mali viac zviditeľňovať. Je to veľmi aktuálna otázka, aby sme zrealizovali inteligentnú legislatívu. Je to e, jednorázová a veľmi dôležitá iniciatíva. Je dôležité, aby sme jej venovali primeranú pozornosť. A ak sa nám to nepodarí, bude to mať negatívne následky. Pán Kelly, prosím. E je to pravda že každý stredne malý podnik e, e, produkuje ďalšie pracovné miesta a to je veľmi dôležitá úlaha ale my sme svedkami poklesu pracovných miest je to aj vďaka recesii, ale tiež vďaka administratívnym problémom je preto potrebné, aby sme pomohli stredným malým podnikom a všetky opatrenia, ktoré tomu napomáhajú, sú vítané. Na euro- európskej úrovni je dôležité, aby sme bojovali proti podvodom, proti čiernemu, proti čiernemu trhu. Potrebujeme tiež povzbudiť podniky, aby využívali e, nové možnosti a tiež týmto môžeme pomôcť e, vytvorení nových e, ďalších podnikov. E, pán Silvestros. Sì, <clears throat> Presidente, la revisione dello Small Business Act è una eh, grande... Ďakujem. Vypracovanie Small Business Act je dobrou príležitosťou. Už sme si všimli, že stredné malé podniky sú veľmi dôležitou hodnotou práve v Taliansku zohral aj rozhodujúci podiel v hospodárstve, najmä na juhu, pretože tu sú vlastne výlučne stredné a malé podniky. V posledných rokoch bolo vytvorených tisíce pracovných miest práve e, vďaka stredným malým podnikom, ale mnohé zbankrotovali Európa musí teraz vyslať jasný signál, via, menej byrokracie, viacej transparentnosti, rýchlejšie platby a predovšetkým stabilné prostredie pre stredné malé podniky. A teraz e, má slovo pán Rehn. President, uh, honorable members, uh, Pán predseda, ctení členovia, ďakujem za vážnu a hlbokú diskusiu. Komisia si uvedomuje, že musíme urobiť viac. To viacerí zdôraznili. A naplno súhlasím, že je rozhodujúce, aby sa zlepšilo prostredie pre stredne a malé podniky a to je rozhodujúce pre obnovu Európy pre náš rast a pre rast zamestnanosti. Keď sa bude dariť našim stredným malým podnikom, tak sa bude dariť aj európskemu hospodárstvu. Môžem vás ubezpečiť, že implementácia princípu e, princípov v Small Business Act e, je veľk, významnou prioritou pre komisiu. A chcem sa vám poďakovať za vašu podporu. Komisia je ochotná spolupracovať so všetkými relevantnými e, subjektmi aj tu v parlamente, aby sme zabezpečili účinnú implementáciu Small Business Act na európskej úrovni a oveľa viac na úrovni členských štátov. Konferencia o stredných malých podnikov v októbri bude dobrou príležitosťou na to, aby sme hovorili o potrebách stredných a malých podnikov po celej Európskej únii. Toto podujatie organizujeme spolu s parlamentom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A napokon má slovo pani Giori. Elnök úr, köszönöm szépen! Ďakujem pekne. Ako sme už niekoľko krát počuli, je veľmi dôležitá problematika malých a stredných podnikov. Je to dôležité pre zamestnancov i zamestnávateľov. Po hospodárskej kríze je veľmi dôležité pozrieť sa na to, ako pomôcť týmto stredným a malým podnikom postaviť sa pevne na nohy. Maďarské predsedníctvo pripisovalo veľkú úlohu malým a stredným podnikateľom, považujú ich za svojich dôležitých partnerov. Dramatickým spôsobom sa zmenilo hospodárske prostredie a preto sa musíme zaoberať analýzou. My vítame ako maďarské predsedníctvo napríklad návrhy, ktoré urobil pán Bütkofer. Ďakujeme aj všetkým, ktorí sa ujali slova a potvrdili úsilie maďarského predsedníctva predovšetkým tú skutočnosť, že e, problematikou malých a stredných podnikov si stanovilo maďarské predsedníctvo ako svoju prioritu. Chcel by som vás upozorniť na niekoľko bodov. Môžeme s radosťou konštatovať, že vládne konzensus, pokiaľ ide o základné princípy, teda v tom ohľade, že pre ekonomický rast predstavujú malé a stredné podniky akúsi chrbticu, prispievajú ku ekonomickému rastu každej krajiny. Rada pre hospodárskú súťaž na zasadaní v 30. a 31. mája bude schvaľovať e, príslušný návrh a bude to aj reakcia či odpoveď na problematiku malých a stredných podnikov a na pripravovaný balíček, ktorý má vyriešiť problémy malých a stredných podnikov. Ako je to, aké, aké problémy aby sa ľahšie dostávali k úverom, aby sa bez problémov dostávali na trh práce. A samozrejme je dôležité odstraňovať administratívne administratívnu záťaž. Je dôležité z našej strany s radosťou konštatovať, že sa zlepšuje aj smernica, ktorá sa týka poskytovaných finančných prostriedkov členské štáty, predsedníctvo povzbudzuje, aby uskutočňovali činnosti, ktoré uľahčujú situáciu malých a stredných podnikov. Chcem povedať, že rada sa blíži dohode pri odstraňovaní administratívnej záťaže. Podstatou je tiež to, aby v priebehu troch mesiacov dostávali malé a stredné podniky úvery. Rád by som hovoril ešte o dvoch konkrétnych veciach. Na jednej strane je to mobilita zamestnancov. Rokujeme o nariadení v tomto ohľade. Myslím si, že je to veľká vec hlavne pri konkurencie schopností malých a stredných podnikov. Pán Krojcman sa pýtal, e, nás požiadal, aby sme si stanovili v tomto ohľade priority členské štáty budú, členské štáty sa všetky pripojili k tejto iniciatíve a to je veľký pre, prevrat a my sa budeme našim plným úsilím a všetkými našimi silami snažiť, aby sme vyvíjali nátlak v zmysle toho, aby sme získali väčšinu. Ja som sa stretol s mnohými poslancami výboru Júri. Dovolte mi, aby som spomenul stratégiu 2020. Považujeme za veľmi dôležité, aby sme splnili eh, ciele a aby sme ich spojili s takými opatreniami a činnosťami, ktoré zlepšia situáciu malých a stredných podnikov. Aj členské štáty musia splniť svoje vlastné domáce úlohy. Tento medzinárodný rámec nepodstačuje, je dôležité, aby uskutočňovali príslušné reformy v daňovom systéme. To je ako príklad Ako príklad môže v, tomto, v tejto súvislosti poslúžiť Maďarsko samotné ako predsedajúca krajina. Ďakujem pekne. Teraz je diskusia skončená a hlasovanie bude o 12. zajtra. Takže prejdeme k vyhláseniu Radia komisie o vývoji v rámci prebiehajúcej dlhovej krízy a reakcii EÚ.